Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start, I'm sure, maybe... Príjemné popoludne, dámy a páni, začneme. Možno, že ešte niektorí ďalší sa pridajú, ale aby sme nesrácali čas. Začneme, dovolte, aby som spolupredsedala tejto schôdzi, kde privítame komisára Thierryho Bretona v našom výbore, našich dvoch výboroch IMCO a ITRE. A Spoločne s pánom Busočerom z výboru ITRE to budeme viesť, ktorý teda bude mať záverečné stanovisko alebo vystúpenie po vypočutí. Takže za IMKO určite všetci viete, že digitálna éra, v ktorej dnes žijeme, s novými všakými technológiami, ktoré sa stávajú kľúčovým motorom e, ekonomického rozvoja, Hovorím o umelej inteligencii, komplexné algoritmické systémy, automatické rozhodovacie procesy ponúkajú veľké možnosti, ale zároveň majú aj so sebou veľa víziev a z pohľadu IMCO nás tieto účinky nových technológií zaujímajú, aké budú mať na, nový, na spoločný trh aj na ochranu spotrebiteľa. Takže sú tu rôzne aspekty, ktoré treba zobrať do úvahy. Budeme hovoriť o harmonizácii e, predpisov, z, e, s, odpoved, e, s produktov, z informácie pre spotrebiteľov a všetky tieto aspekty sú dôležité, ak chceme mať dôveru spotrebiteľov, právnu istotu a rovné podmienky pre všetkých. Takže týmito niekoľkými slovami dovolte, aby som privítala pána komisára Breton na tomto spoločnom stretnutí. Samozrejme po jeho vystúpení si vypočujeme komisiu, čo sa deje a budeme naďalej v dialógu s komisiou a zúčastnenými stranami smerom k ďalším legislatívnym iniciatívam. Dovedte, aby som ešte uviedla niekoľko organizačných otázok. Pán Breton bude mať prezentáciu 15 minút a potom budeme mať otázky. prvom kole 14 otázok od eh, koordinátorov z oboch výborov a každý z nich bude mať otázku na dve minúty a komisia bude mať možnosť odpovedať ďalšie dve minúty. my budeme pomerne dosť prísni z hľadiska časového obmedzovania, lebo potom ešte máme druhé kolo otázok, tých bude 20, keď sa nám to podarí kde poslanci budú mať eh, jednu minútu a budeme dávať eh, otázky v blokoch po 10, čiže 10 otázok po jednej minúte a potom komisia naraz bude odpovedať na aby sme teda potom uzavrieme túto diskusiu, ja aj kolega, aby sme teda ukončili túto schôdzu o 18. Takže týmito slovami by som, sa, chc- by som chcel odvozdať slovo komisárovi Bretonovi a nech sa páči, my si vás radi vypočujeme. Much, uh, thank you, uh, thank you, President. Dear member of the Commission, ITRE and IMCO, I'm extremely happy, by the way, that uh, Vážení poslanci týchto výborov, som veľmi rád, že tu dnes môžem sa vyjadriť v dvoch výboroch. Je to pre nás veľmi dôležité, my sme hovorili aspoň toľko isté v kolegiu a hneď po kolegiu sme mali tlačovku a moja prvá návšteva bola sem do parlamentu. Ak vám nevadí, prejdem do francúzštiny. Takže prosím pekne, keď chcete slúchadla, máte čas si to nasadiť. Ale stále vidím, že menej, menej z vás potrebuje francúzske tlmočenie. No a teraz už uvediem, o čom budem hovoriť a približím vám aj naše ranné zasadanie v kolegiu. V podstate tá téma, o ktorej budeme teraz hovoriť, je veľmi dôležitá. Ide o našu digitálnu stratégiu v celej Európe na nasledujúce roky. Máme tam tri oblasti, o ktorých sme hovorili aj dnes ráno. V prvom rade e, digitálna stratégia na nasledujúce roky. Máme k tomu cestovnú mapu, ktorá je veľmi presná. Máme tam do nej zahrnuté viaceré e, dimenzie. Ďalej tu máme európsku e, stratégiu kde máme v jadre samotné údaje, údaje, ktoré budú formovať našu e, spoločnosť, našu ekonomiku v nasledujúcich e, rokoch. A potom tu máme ešte umelú inteligenciu. To je nový prístup, kde je najdôležitejším slovom dôvera. A pripomínam, že táto biela kniha otvorí aj veľké konzultácie v nasledujúcich troch mesiacoch a dúfam, že sa toho zúčastníte aj vy, takže očakávam určitú interakciu pri príležitosti týchto konzultácií. Takže v prvom rade stratégia, digitálna stratégia, ktorá formuje náš európsky kontinent, ako všetci veľmi dobre viete, transformácia bude hĺbková je to spojené s digitálnymi technológiami, s ekonomikou, priemyslom. A samozrejme tieto technológie musia slúžiť našim občanom a nie naopak. To znamená, že pracovné podmienky musia byť bezpečnejšie, nesmú byť skresané s vývojom technológií a samotné technológie, to sa týka potom aj umelej inteligencie, musia uplatňovať naše práva a základné hodnoty. Musíme tu mať verejné služby, ktoré budú zabezpečené a samozrejme potom to vychádza z jednotlivých sektorov, napríklad zdravotníctvo. Každé má svoje špecifika. Musíme mať schopnosť vyvíjať sa v tomto digitálnom svete slobodne a bez ohľadu na to, aké sú tie technológie vyvinuté. Je veľmi dôležité, aby sme tu mali rovnosť úplne pre všetkých. No a povedal by som, že to, čo dnes prezentujeme, je výbornou príležitosťou pre Európu, pre udržateľný rast, pre podniky, ktoré potrebujú určitý rámec, aby sa mohli ďalej rozvíjať a taktiež zdieľať všetky tieto údaje, údaje, ktoré vytvárajú. Ďalej tu máme aj hospodárskú súťaž a tie pravidla musia byť veľmi jasne definované. Práve preto chcem hovoriť o tých troch veciach. V prvom rade kapacita Európy byť lídrom v digitálnej oblasti, to znamená, že musí riadiť e, všetky tieto kľúčové infraštruktúry a technológie. Ide v podstate o technologickú suverenitu, ktorá mene osobne veľmi leží na srdci. Takže EÚ, členské štáty, priemysel, Máme tu 6G, máme tu superpočítače, máme tu kvantové výpočty. Takže toto všetko my musíme zohľadniť a musíme byť schopní reagovať na tieto ambície, čiže tieto otázky budete rozberať aj vy už čoskoro. Ďalej, pokiaľ ide o bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ďalšie smerovanie, zlepšovanie eh, našej eh, kapacity odolávať kybernetickým útokom a ďalej eh, diskusiu, ktorú sme tu mali už aj pri 5G. Budeme mať vypracovanú ku konci roka špecifickú stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť pre EÚ. Ďalej platformy, pani predsednička, vy ste to už načrtli. Nemôžeme tu mať situáciu, že niektoré platformy tu budú ohrozené a pre naše spoločnosti. Musíme e, tu mať e, rovnováhu na trhu a ja to hovorím veľmi jasne, aj keď sa stretám s riaditeľmi týchto platformiem, tak ako to bolo aj prednedávnom, e, toto sa musí zmeniť a zmení sa to. Čiže vy ste ma už počuli hovoriť o tomto. Tieto platformy sa musia prispôsobiť Európe a nie naopak. A samozrejme, my budeme v tomto zmysle konať. Máme tu Digital Service Act, ktorý pripravujeme DSA ku koncu roka, aby sme tu mali vyvodenú vyššiu zodpovednosť pre tieto platformy a aj pre niektoré obsahy, ktoré sú nelegálne, ktoré sa nachádzajú na týchto platformách ďalej mať e, tú e, reguláciu ex ante, tak ako to bolo pre trh telekomunikácií, aby sme e, boli schopní kontrolovať, teraz hovorím ako komisár pre vnútorný trh, máme tu niektoré eh, platformy, eh, a takže ako gatekeeper môžu eh, spôsobovať niektoré problémy a, a musíme sa tomu venovať už teraz, aby dobre fungoval náš vnútorný trh. Ďalej, pokiaľ ide o samotnú stratégiu údajov, toto je téma, ktorá je neskutočne dôležitá. Jednak máme tu umelú inteligenciu, máme tu celkový pohľad na údaje, pretože ide to ruka v ruke. No a za posledných 10 rokov sme videli, aký to má dopad na všetky tieto údaje. Hovorilo sa o osobných údajoch, máme tu e, nové platformy, videli sme, ako to fungovalo. A e, nielen v Európe, tieto platformy e, sú z USA, vznikli aj v Číne. A ja to chcem povedať veľmi jednoducho, nie arogantne, veľmi skromne pred nejakými 10, 12, 14 rokmi, hovorím vám ako bývalý inžinier. Toto nie je žiadna sofistikovaná technológia a nie sú to žiadne kvantové počítače, je to taká základná technológia, ktorá už existovala potom sme zakúpili nejaké patenty a vytvorili sme to. Čiže rozvíjali sa takýmto spôsobom, akým sa potom rozvíjali, s hľadom na prístup potenciálnych klientov, ktorí generovali ďalej ďalšie dáta a to za podmienok, ktoré sú možno diskutabilné a práve preto sme my v Európe reagovali aj prostredníctvom GDPR Blahoželám aj parlamentu, e, že to podporil, čiže takto to bolo aj e, v e, Číne, USA a určitým spôsobom sme ten boj aj prehrali, ale tu je ešte len tá prvá fáza, pretože o čom teraz hovoríme? Hovoríme o období spred 10-12 rokov, nie spred 50 Čiže samozrejme toto všetko mení náš spôsob, ako komunikujeme, konzumujeme a tak ďalej. Je to prepojené aj s našim demokratickým systémom, čiže je potrebné, aby sme konali. No a okrem toho už sme povedali, že tu máme novú voľnu údajov, ktoré už nebudú vyslovene osobné údaje, ale pôjde o priemyselné údaje v širšom slova a zmysle Hovorili sme o tom už pri 5G, e, čiže týka sa to všetkých prepojených vecí. Máme internet e, vecí e, v roku 2030 500 miliárd prepojených objektov, to očakávame, čiže jednotlivé veci budú medzi sebou komunikovať a samozrejme toto všetko bude generovať značný počet údajov. Takže eh, máme prepojené eh, vozidla, je to otázka v eh, zdravotníctve, pri mobilite, doprave a tak ďalej. Čiže toto všetko bude možné aj prostredníctvom siete 5G, k tomu sa ešte o chvíľu môžeme vrátiť. To znamená, že už teraz tu máme takúto veľkú vlnu, ktorá k nám smeruje a od začiatku e, ľudstva, to máme 40 miliárd údajov a toto všetko sa znásobuje e, čím ďalej tým rýchlejšie, takže každých 18 e, mesiacov sa ich počet zdvojnásobuje a v tomto prípade Európa predstavuje Eh, určitú príležitosť, eh, je v tomto smere atraktívna aj napriek tomu, že za to ešte musíme bojovať a tým pádom eh, sa rozvíjame aj pokiaľ ide o priemyselný rozvoj, o ktorom som hovoril. Už som spomínala všetky služby, sieť 5G a potom sú tu aj e, e, špecifické veci, ktoré sa e, týkajú umelej inteligencie. Takže je potrebné, aby sme tu mali infraštruktúru, mm, ak máme nejakú platformu, je to síce, síce sofistikované, ale nie je to až tak eh, komplikované, ale keď sa pozrieme na eh, priemyselnú eh, časť, to je oveľa komplikovanejšie. Potrebujeme tu mať solidný základ a pravidla, takže chceme to zaviesť na celom mm, kontinente v Európe. A aj dnes ráno sme o tom hovorili, chceme investovať viac ako 2 miliardy eur do takéhoto projektu pre priemyselný cloud v Európe s pilierom, ktorý bude slúžiť podnikom, aby sme tu mali takúto alianciu. Môžeme to nazvať cloud a to bude zahrňať všetky verejné údaje, čiže verejné služby, Eh, ohľadom iniciatívy Euro a HAPC. Ďalej tu máme bielu knihu o umelej inteligencii. Aj tu sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu, pretože ste boli neskutočne aktívni. Eh, vy ste pracovali na viacerých dokumentoch, takže toto nám pomohlo. Eh, z toho sme sa mohli inšpirovať a, a samozrejme, aby sme mohli otvoriť aj túto širokú diskusiu ohľadom Bielej knihy, tak eh, chceme v prvom rade vytvoriť eh, štruktúru, ktorá bude zvudzovať dôveru našich eh, spoluobčanov. Toto je neskutočne dôležité. Samozrejme sú tu obavy, je to legitimné, sú tu určité hodnoty využívania algoritmov, toto je základ. Takže je potrebné, aby aj algoritmy odzrkadľovali všetky hodnoty, na ktorých sme pracovali za posledné roky, pretože máme tú Európu s etickými hodnotami, so všetkým tým, eh, čo sa týka rodovej rovnosti. Takže naozaj eh, toto sú naše európske hodnoty a je potrebné, aby sa to odzrkadlo aj v algoritmoch. Potom sa môžeme pozrieť na ich eh, využívanie a aplikácie, ktoré sú rizikové. V tomto prípade musíme konať, musíme sa na to pozrieť. To je taká veľká výzva pre EÚ. Týka sa to napríklad zdravotníctva, ak máte aplikácie umelej inteligencie pre e, chirurgov, e, ktorí vykonávajú operáciu, takže musíme sa pozrieť na samotný algoritmus, ale musíme sa pozrieť taktiež aj na všetky údaje, ktoré tomu slúžia. Čiže toto všetko musí byť kompatibilné aj e, s nami. E, sú to údaje, ktoré boli ukradnuté, ktoré boli vypočítané, sú to údaje, ktoré obsahujú naše e, hodnoty, rozdiely a tak ďalej. Čiže toto všetko je veľmi dôležité a možno pre niektoré algoritmy navrhneme, aby sme si ich teda mohli overiť v Európe a možno do toho zapojíme aj iné podniky, ale my k tomu budeme mať čo povedať. Potom sú tu ďalšie algoritmy, ktoré nie sú až také kritické, čiže môžeme tu mať návrhy označovania, aby sme dobre definovali, čo sa tam nachádza. Čiže toto všetko sú prípady alebo situácie, ktoré budú upresnené počas samotnej konzultácie. No a ešte pripomínam, hlavne pokiaľ ide o reguláciu ex ante. A na záver musíme zohľadniť aj DSA pri zákonodárstve, čiže z tohto budeme môcť vychádzať a DSA nastolí legislatívny rámec, kde budeme môcť regulovať tie veci, ktoré je potrebné regulovať Takže, pani predsednička, dali ste mi 15 minút, ešte mi ostáva 15 sekúnd. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz môžeme otvoriť kolo otázok. Budú to koordinátori a prvým rečníkom je pán Šváb, koordinátor za EPP vo výbore IMKO. Máte dve minúty, pán Šváb, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem aj pán predseda, pán komisár. Pre všetkým by som chcela povedať, že naozaj, že tu sú ambiciózny návrh, pokiaľ ide o umelú inteligenciu. Ja by som ale chcel, vy ste povedali, pokázali na to, že nemáme veľa času na to, aby sme uistili, zabezpečili dôveru občanov v digitálne technológie, pretože všetci z nás využívajú rôzne zariadenia, ale dôvera sa v no, posledných rokoch výrazne znížila z rôznych hrozieb. A myslím, že teraz tie častých návrhov, ktoré komisia dnes navrhla, myslím si, že dôležitá časť toho je opäť získať dôveru občanov, pokiaľ, čo, a toto potrebujú občania. A druhá vec, čo je rovnako dôležitá, je, že EÚ musí z týchto technologických zmien a musí pri, využiť e, tieto nové technologické zmeny, musia byť e, k dispozícii pre všetkých, e, ktorí pracujú v ekonomike. Teraz je, je, tu, je tu Čína a Amerika. Nechcem sa vyjadrať ich e, te, cestám, ale my by sme chceli našu vlastnú európsku cestu k tomuto. A tu sú také dva, tri prvky, ktoré by som chcel uviesť. Myslím si, že je dôležité, aby sme v oblasti využívateľov e, zariadení aby sme mali ex ante e, reguláciu, pretože tu musí musí byť zabezpečená hospodárska súčasť e, pretože aj keď bolo ex post hodnotenie, tak vlastne aj keď boli európske podniky, e, by boli e, inovatívne, nemali by šancu, preto by sme mali robiť tieto veci ex ante, čiže nerobiť priveľa regulácií a je, ale aby sme vlastne túto technologickú revolúciu využili v prospech ekonomiky, ale zároveň, aby ľudia nestratili dôveru v nové technológie. A keďže vy ste aj e, komisár pre spoločný trh, chcel by som vás počuť, ešte reakciu na to, ako sa nám má podariť, pán komisár, aby sme skutočne dosiahli spoločný trh 27 členských štátov v digitálnej oblasti, tak aby všetky firmy tejto oblasti mali svoju šancu cez technologické inovácie, cez inteligentných ich spolupracovníkov, aby sa to všetko odrazilo v ekonomike. Samozrejme, to celé musí byť cezhraničné, čiže digitálna, digitálna oblasť, ale predovšetkým pre služby je toto veľmi dôležité a týmto končím svoje vystúpenie a ďakujem za extra čas. Ďakujem, ďakujem pán Šváb, slovo pán Breton. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šváb, za vašu otázku. Máme tam dve veci. V prvom rade je dôvera. Presne tak. Všetko, čo robíme, je tu na nastolenie dôvery. Ale nemôžeme regulovať ešte pred tým, ako uvidíme, aké je upletňovanie. Nemôžeme tu mať reguláciu ex ante. A práve preto tu máme dve veci. V prvom rade osobné údaje a algoritmy, ktoré obsahujú osobné údaje. Áno, mm, nabrali sme určité meškanie, to je pravda. A práve preto tu bude certifikácia, regulácia, to bude rovnaké pre všetkých bez diskriminácie. Ale je tu aj určité a riziko, čiže musíme sa uistiť, že toto všetko, čo sa týka súkromia a algoritmov, bude obsahovať naše hodnoty. A potom tu máme ešte tú druhú vlnu. Vy ste hovorili o výhode, výhode v porovnaní s ostatnými kontinentmi a práve preto ten boj industriálnych eh, údajov, ten začína už teraz a to boisko je práve v Európe, pretože všetci chcú prísť práve sem a práve preto eh, sa musíme pozrieť na naše podniky prioritne, musíme tu mať eh, definovaný rámec, reguláciu, mať tu samotný Data Act, musíme sa pozrieť na jednotlivé hodnotové reťazce, či už ide o automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, letectvo, financie. Každý má svoje vlastné platformy, e, vlastné aplikácie. A už teraz e, máme takúto príležitosť vytvárať nový vnútorný trh údajov, priemyselných údajov, a tým pádom to bude možno jednoduchšie, ako to bolo pri osobných údajoch, pretože máme tú určitú kultúrnu rozmanitosť, ale to je naša sila. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Eller za EPP a výbor ITRE. Nech zapáči dve minúty. Ďakujem, pán komisár. A v prvom rade e, budem hovoriť mene EPP za ITRE. Slúbili ste nám ambiciózny prístup aj s vidím, že sa snažíte ho naplniť. A z hľadiska inštitucionálneho organizovania v rámci ITRE eh, ma zaujímajú veci ohľadne toho, čo chcete dosiahnuť, pokiaľ ide o regulačný rámec, to je v našich rukách, potom je tu otázka rozpočtu a potom je ešte aspekt politického, aspekt prístupu, ako to budú vnímať členské štáty. No a ja si myslím, že ak si ambície chceme zachovať, tak potrebujeme úplne odlišný nový systém medziinstitucionálneho usporiadania. A uvediem príklad. Pokiaľ je európsku stratégiu dát, tak čo robíme s našimi vlastnými dátami v Európe aj v súvislosti s európskym rozpočtom? To treba ešte rozhodnúť. Zatiaľ e, komisia hovorí, že to je otvorené, otvorené, otvorené, a teraz zistujeme, že je to nejak treba diferencovať. Takže ide aj o rokovania medzi radou a parlamentom koncom roka. Čiže ako bude prebiehať interakcia týchto troch inštitúcií z hľadiska ambícií, keď my máme niečo rozhodnúť. To isté napríklad v súvislosti s rozpočtom. Sú tu vlastne tri rozpočty. Čiže váš rozpočet, potom digitálny, potom ešte Horizont Európa, potom je tu ohľadne výskumu a bezpečnosti. Samostatný rozpočet taktiež. Takže keď sa bude rozhodovať, ktoré budú tie správne priority, tak je tu viacero plánov, ale žiadne nové peniaze. Takže čo dokážu členské štáty eh, z tohoto prijať, čoho sa dokážu chopiť aj z hľadiska viadročného finančného rámca, to musí byť nejak pokryté rozpočtom. Vidíme, že viacerí komisári chcú ten istý rozpočet hľadiska výdavkov. A aj pán Timmermans to chce na Green Deal. Vy to určite budete potrebovať na digitálnu stratégiu. Potom tu ešte je tu ďalší už vyjednaný program. Takže ako vidíte vy, to usporiadanie medzi inštitúciami. Ďakujem. Ďakujem pán Eller, odpovedá pán Breton. Monsieur Christian euh, Eller. Ďakujem pekne, pán Kristian Eller. Máte pravdu. Musíme tu mať aj prostriedky na plnenie takejto ambície. O tom ste hovorili. V prvom rade tá ambícia je jasná. Existuje a je veľmi dôležité, aby sme o tom boli všetci presvedčení, že disponujeme takýmito nástrojmi, aby sme boli aktívni a ofenzívni voči tejto novej e, vlne, aby sme na to iba nečakali a musíme sa oprieť aj o ekonomický a priemyselný svet, ako ho tu máme v Európe a aj ja ho veľmi dobre poznám. Takže potrebujeme prostriedky a predovšetkým, pokiaľ ide o definovanie a realizovanie otvorených platformiem, ktoré sú zaistené pre tieto údaje. Hovorili sme o dvoch miliardách, tak ako sme to mali napríklad pri batériách, má tu určitú alianciu, pretože všetky podniky vedia, že takáto potreba tu je. Riešenia zatiaľ neexistujú, takže musíme postupovať veľmi rýchlo. Máme tu financie z jednotlivých programov, môžeme ich zmobilizovať práve na to, takže ak nám v tom pomôžete, ak by sme tu mali rozpočet, ktorý máme na stole, aby to nebolo skresané vzhľadom na to, čo sa bude prediskutovať v nasledujúcich hodinách a dňoch. Takže pripomínam, mám tu aj iné nástroje, Máme tu duálne technológie, máme kryptovanie, kvantové kryptovanie. To sú všetko špecifické veci, je to široká škála nástrojov. Musíme sa pozrieť na to, čo môžeme využiť. Už teraz niečo môžeme z tohto vyťažiť vo výške 2 miliard. Ďalej pani Šaldemons, koordinátorka so socialistov v rámci výboru IMKO. Ďakujem za slovo a ďakujem za zaujímavú prezentáciu pána komisára. Naozaj vaše myšlienky sú veľmi aktuálne a e, môžeme si prejsť, teda nemali sme čas zatiaľ celú bielu knihu si preštudovať, ale myslím, že už v tejto ranej fáze vašej práce ste prezentovali ozaj veľmi pozície, teda výhľady, ktoré sú veľmi pozitívne. A ide o to, že Európa je schopná posilniť digitálnu transformáciu. Určite e, sú tu určité obavy z toho, ako sa bude vyvíjať táto transformácia, ale e, stanovujete, stanovujete určité e, dobré výhľady, výzvy, ale aj možné pasce. Takže musíme rátať s tým, čo čaká aj podniky a pokiaľ ide napríklad o otázku jednotného trhu vo vzťahu ku spotrebiteľom. Všetky tieto zámery smerujú k tomu, aby sa vytvoril ozajstný jednotný trh a čo sa tu vyžaduje, je menej regulácie, aby teda sa regulovalo len to, čo je potrebné. Druhá otázka. Občania a spotrebitelia v Európe si určite všímajú, že dochádza k nejakým transformáciám, zmenám vo svojim, v, v živote občanov. Teda, čo ich najviac zastih, postihne a zastihne v každodennom živote? Ako sa to odrazí? Napríklad umelá inteligencia alebo ako predpokladáte vy, že my občania, ako budeme vnímať tieto zmeny, nejaké konkrétnosti. A samozrejme, my sme pripravení spolupracovať s vami na to, aby pre občanov čo najviac pozitívne prispeli tieto transformačné aspekty. Odpoveď pán Breton. Merci. Eh. Ďakujem pekne, pani Skaladomoze. Vaša otázka je e, základná. Môžem vám povedať, že o tomto sme hovorili dnes ráno na kolegiu. E, tá sociálna stránka je e, jadrom tohto programu. Máte pravdu. Čaká nás ďalší vývoj. Nebude to trvať dva roky, bude to trvať oveľa dlhšie. Bude to hĺbkový vývoj, takže máme na to čas, ale máme aj povinnosť dobre sa na to pripraviť a na nikoho nesmieme zabudnúť. Vy ste hovorili o jednej veci, ktorej sa venujeme. Vyhnúť sa riziku regulovania vnútorného trhu. Dnes tá jednota vnútorného trhu je v tom, čo sme vypracovali. Máme tu určité štandardy, niektoré to, niektorí to kritizujú, že ich tu máme príliš veľa, ale to je v podstate naša sila. Týmto e, sme e, definovaní, musíme to využiť, nie sa toho zbaviť. Ehm, my e, to tu teraz nesmieme nejakým spôsobom zničiť. Práve preto sa tie platformy musia prispôsobiť nám a nie naopak. Keď hovoríme o poskytovaní e, služieb, tak si kladieme otázku, e, či tu budeme mať e, zamestnancov alebo či tu budú nejaké nevesávislé osoby, ktoré budú poskytovať tieto služby. O tom všetkom sa diskutuje. A práve preto navrhujeme regulačný rámec na európskej úrovni, aby to bolo harmonizované, pretože samozrejme tieto platformy potom urýchlia vývoj vnútorného trhu a nezničia ho. Čiže takýmto spôsobom si my uchránime naše vlastné hodnoty. Next is... Ďalším rečníkom je pani Patricia, to je koordinátorka SND v ITRE. Ďakujem za slovo a veľmi v krátkosti, pán komisár. Veľmi E, naozaj pozitívne prijímame vašu reakciu na pána Zuckerberga. A treba týchto ľudí brať na zodpovednosť, aj pokiaľ ide o dane napríklad. Pretože títo ľudia ako jednoznačne popierajú, že majú na pleciach svoju zodpovednosť aj z hľadiska daní a právnych otázok. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať. Európa Eh, bude určite v budúcnosti eh, schopná vytvoriť teda regulatívny rámec a verím, že teraz už prišiel čas, aby sme pokročili dopredu. A predkladám, že toto je oblasť, kde sa bude veľa investovať eh, a určite s tým súvisí aj patričné vytvorenie pravidiel, ale aj nutnej infraštruktúry jednoznačne. A toto súvisí s otázkami bezpečnosti, demokracie a tak ďalej. Musíme teda určite investovať viac, pretože v opačnom prípade e, tu budeme mať e, trh pre spotrebiteľov, ale nebudeme vedieť splniť požiadavky tohto trhu, ak nepôjdeme e, proste e, e tým smerom, ako ukazuje vývoj, že je potreba. Takže Určite ide o to, aby sme vytvorili patričnú infraštruktúru pre európskych občanov. Možno budeme musieť eh, riešiť ináč eh, spravovanie dát, že by sme tam nemali jednoznačne len nejaké veľké eh, dátové centra. Ide o to, aby si ľudia mohli využívať dáta v tzv. smart cities, inteligentných mestách. A Ide o to, aby samotní občania mohli mať, tak povediať, vo svojich rukách aj dáta, s ktorými sa pracuje. A treba samozrejme v tomto zmysle zabezpečiť interoperabilitu. Aj z hľadiska demokracie je to potrebné. Odpoveď pán Breton. Ďakujem pekne, pani Toja. A táto otázka je veľmi dôležitá. Taktiež. Máme tu viacero aspektov. V prvom rade Mm, najviac dôležité, mm, dôležité je mať tu tie spoločné priestory, ktoré môže využívať čo najviac veci ďalej. Verejné údaje, tých je množstvo, niektoré musia ostať anonymné, musíme ich mať chránené Týka sa to občanov, podnikov, malých stredných podnikov, ale je to súčasť inovácie a musíme ich vedieť správne využiť. Ďalej za týmito spoločnými údajmi máme množstvo ďalších sektorov, napríklad e, automobilový sektor. Automobilová e, aktivita vygeneruje množstvo údajov, e, niekedy tam máte patenty, máme tam obchodné tajomstvo a potom sú tu ďalšie, ktoré majú byť zdieľané, napríklad údaje, ktoré sa týkajú údržby, každý má viac menej tie isté problémy, toto sa dá anticipovať, čiže bude to všetko e, združené a týka sa to e, samotnej e, štruktúry riadenia údajov. Je to súčasť aj nášho návrhu, e, tak ako to bude potom implementované prostredníctvom pravidiel, pravidiel, ktoré nebudú záväzné pre podniky, ale budú to také silné orientačné body. Ďalej hovorili ste o veľkých investíciách, projektoch. Samozrejme, hovoril som o tom, čo chceme urobiť ohľadom Euro a HPC, to je e, štruktúra, kde máme komisiu aj členské štáty, e, čiže máme tu e, kalkulovanie pre výskum, pre zdravotníctvo a vytvoríme špecifickú štruktúru, špecifický cloud, ktorý bude schopný e, uchovávať všetky tieto údaje a potom tu budeme mať ešte aj tú alianciu s priemyslom, a toto všetko sú veľké projekty, ktoré už teraz majú byť európske a nie národné, vzhľadom na tú stanovenú ambíciu, ktorá nás definuje. Um, teraz mám slovo pán Lokegaard, ktorý je koordinátorom ZIMKO. Ďakujem pekne aj vám, pán komisár, za vašu veľmi prácu, keďže budem hovoriť po dánsky. Takže je to taký východiskový e, bod, že u nás e, v novej frakcii v Renews e, tešíme, že sa tu pozitívne alebo vnímame to všetko, čo robí komisia, vnímame to pozitívne. A my sme už aj dali na, alebo povedali naše stanovisko a kolegia z muse vlastne on by chce zabrániť deregulácii. A tu sa chcem spýtať, že keď je človek taký pozitívny, tak či nie, vlastne netreba robiť oveľa viac práve, práve naopak, aby sme aby sme nekladli priveľa eh, eh, eh, podmienok ale tu potom sú tu určité nevýhody pre malé a stredné podniky. E, aj týchto je množstvo napríklad aj v Dánsku, a, aby mali prístup k takýmto technológiám. Ako viete zabezpečiť, aby boli malé stredné podniky, boli, neboli zaťažené týmito všetkými predstavami či pravidlami, ktoré, ale aby práve mohli využiť aj pre seba, pre svoje podnikanie umelú inteligenciu. Ďakujem pekne, pán Breton. Mm, ďakujem pekne za vašu otázku. Ešte ako prejdem k odpovedi, chcem povedať jednu vec. Chcem eh, hovoriť fakticky a bojovať eh, proti fake news. Myslím si, eh, že mali sme tu množstvo dezinformácií ohľadom oslabenej Európy, Európy, ktorá nie je schopná čeliť výzvam. A ja vám hovorím, že to tak nie je. A chcem nájsť prostriedky aj s vami, aj v kolegiu, pretože máme tu určité omeškanie vo viacerých oblastiach a teraz je to už iba na nás. Samozrejme, každý z tohto musí vyťažiť predovšetkým malé stredné podniky. Nechceme tu nejakým spôsobom skomplikovať reguláciu. Máme tu malé stredné podniky, ktoré určitým spôsobom trpia, takže musíme mať toto na mysli. E, musí to byť prístupnejšie, možno prostredníctvom ďalších štruktúr nejako e, to pozdružovať. Ehm, pracujeme na tom, ale opakujem, každý musí mať rovnakú ochranu, eh, rovnako aj zamestnanci malých stredných podnikov, aj pokiaľ ide o osobné údaje, ale musí eh, to byť naša sila, nie obmedzenie. Práve preto pracujeme aj na takýchto hodnotových reťazcoch na sekretorovej úrovni a máme tu všetky algoritmy umelej inteligencie na zlepšenie konkurencie, schopnosti vytvorenie nových služieb. Toto všetko nám musí priniesť niečo v rámci tohto hodnotového reťazca a predovšetkým aj malé a stredné podniky. Čiže s týmto súhlasíme, súhlasíme plne s vašou víziou. A, a naozaj pochopil som, čo mi chcete povedať, e, že je tu určitá komplikovaná časť, vidíte to vo vašich krajinách, niektorí to nevedia implementovať a, a možno je tu aj možnosť združovania, a pokiaľ ide o plnenie úloh. Dlabajová. Ďakujem pekne, teda pani Martina Dlabajová, koordinátorka Renew v ITRE. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, vidím vás spokojného, vidím, že ste sám sebou prinašate niečo konkrétne a spúšťate naozaj to, čo je efektívne vízia pre budúcu Európu. Ale súhlasíte so mnou, že skutočná práca je pred nami ešte zabezpečiť rozpočtové zdroje, získať podporu od členských štátov k tejto vízii. Čo by ma zajímalo, ako máte na tom, k tomuto stratégiu naozaj vykonať e, dostatočne odolné posúdenie dopadov a tiež prijímať legislatívu len tam, kde je treba, čiže žiadna nadmerná regulácia ani nová. tlačila som si všetky tie, tie dokumenty, dneska večer si ich prečítam v lietadle a pôjdem s nimi spať. No asi väčšina z nás to takto urobí, ale chcela som sa spýtať, či by ste nemohli trošku viac hovoriť o údajoch a dátach, pokiaľ ide o priemyselnú stratégiu. Ako chceme naozaj zabezpečiť, že v Európe rozvíjame technológie a platformy, ktoré nám pomôžu e, využiť príležitosti priemyselných údajov. A viete, že čas e, kvapí, a naozaj potrebujem počuť to. Zajtra sme to, pozajtra to a potom toto. Konkrétne kroky, lebo ak nie, strácame čas. A kým hovoríme o priemyselných e, alebo príležitostiach z priemyselných dát. Nesmieme zabúdať, myslím, že každý o tom hovorí, ale nesmieme zabúdať na to, že nemôžeme z tohto vylúčiť e, malé a stredné podniky. Máme trošku iné pohľady v výbore IMCO a ITRE, ale sme rovnak, na rovnakej lodi. Vieme, že musíme presne prestať hovoriť vo všeobecných termínoch. E- MSP potrebujú dáta, pracujú s nimi a, a možno niektoré malé a stredný, malý stredný podnik sa môže stať e- veľkým medzárodným žralokom. Tak e- chcem sa spýtať, ako môžete zabezpečiť, e- že sa zapoja do tohto projektu stále viac malých a stredných podnikov, čiže prvá, prvý, prvý bod otázky moje je, že čo budeme robiť zajtra ráno. Ďakujem, pán Breton. Merci. Ďakujem pekne za vašu otázku. Dúfam, že sa vám dobre bude čítať tento dokument. Nezaspíte pri ňom aj keď ho budete čítať večer v posteli. Ja uznávam, je to trochu nahusto napísané, ale je to akutná téma, takže musíme konať. A viete, každý členský štát um, sa nad týmto zamýšľa, na, možno na inej úrovni, ale práve teraz, uh, keď budeme hovoriť aj o vyjednávaní o rozpočte, je to dôležité a my o tom chceme hovoriť práve teraz. A každý členský štát e, sa musí e, vedieť e, nájsť v tejto stratégii, stratégii údajov na úrovni vývoja pre priemyselný svet a údaje. Takže samozrejme potrebujeme prostriedky a počítame s vami aj pokiaľ ide o rozpočet, e, tak ako to bolo pripravené pre e, digitálnu časť. No a pokiaľ ide o konkrétne veci, prvá etapa, e, tak budeme tu mať HPC, pýtate sa ma na konkrétnu platformu, to je konkrétna platforma, máme na to prostriedky, toto spúšťame hneď. Toto nie je iba oznám, ale máme tu kapacitu eh, vytvárať takéto eh, prvé eh, technologické veci pre super počítače aj pre platformy a potom tieto technológie môžu byť využívané ďalej. Možno na konci roka a možno na budúci rok tu budeme mať novú alianciu, čiže je potrebné, aby sme sa do tohto vedeli zorganizovať budeme mať na to e, vyčlenený rozpočet a ak e, za neho budete spolu s nami e, bojovať, vy ako parlament, je to vaša úloha, tak toto môžeme spustiť už na budúci rok. Nebude neskoro, ale ak budeme čakať, tak potom iné kontinenty prídu a zaplnia toto miesto. Takže musím povedať, že je to veľmi strategický moment na vytvorenie algoritmov, aby to slúžilo úplne e, všetkým celému e, hodnotovému reťazcu, ako aj malým a stredným podnikom. Ďakujem. um, Teraz pán Paolo Borkia, koordinátor za ITRE. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Digitalizácia je samozrejme určitým druhom aj určitej studenej vojny v v podstate, lebo ľudia sa snažia uh, dostať aj zo zahraničia do našich telekomunikačných sietí. A za posledných 20 rokov sa tieto technológie rozvíjali a naozaj, že za posledných 20 rokov sa to všetko rozvíjalo veľmi intenzívne a vy ste spali. Pozrite sa len na posledné stretnutie s eh, Markom Zuckerbergom výsledok eh, je, má byť eh, jasne, že služieb digitálny, v eh, sektore digitálnych služieb bude e, tu dominantným skoro. A máte svoju zodpovednosť, aby ste chránili náš digitálny priestor. A mm, k tomuto potrebujeme nástroje a tie nástroje musia e, byť, e, mať príslušné opatrenia, ktoré to budú podporovať a ktoré budú uh, um, od, budú vlastne uh, od, odrádzať alebo chrániť naše firmy pred tou konkurenciou z mimo Európy v, ten, v týchto technologických pokrokoch. Takže teraz neviem, aké kroky preto chce urobiť Európska komisia. A, ale my na toto nemáme dosť peňazí aby sme opäť získali našu technologickú výhodu, alebo to, čo sme boli kedy Európa lídrom v technológiách, stratégia pre digitálnu Európu, tá musí byť vybavená dostatočnými peniazmi a nástrojmi, aby sme naozaj mohli vytvoriť príslušný dobrý ekosystém aj pre tieto technologické firmy. Tak čo, aké máte plány? Ehm, pre vytvorenie európskeho digitálneho tech systému, aby sme mohli čeliť týmto, týmto veľkým e, obrom, z, technologickým obrom z mimo Európy? Ďakujem, pán Borgia, za vašu otázku. Pochopili ste to. Cieľom komisie je zriadiť celkový ekosystém, ktorý bude obsahovať všetko to, čo som opísal, vrátane priemyselných údajov s kapacitou inovácie, produktivity, vytvárania nových služieb. Teraz, kto to bude vytvárať a kto z toho bude e, ťažiť? Dnes tie údaje už máme. Máme ich viac než, ako som už e, povedala, e, na západe, než na východe. Každý e, chce prísť tu, pretože ich už máme k dispozícii a práve preto hovorím, že situácia je naliehavá. A máme k dispozícii všetko, čo potrebujeme. Máme tu už existujúce podniky. Množstvo týchto podnikov, ak im trochu pomôžeme, tak budú schopné na tomto pracovať aj v nasledujúcom pol roku. Nehovorím tu teraz o nejakých ďalších desiatich rokoch a práve preto tu máme ambíciu vytvoriť tento ekosystém. Ehm, vy ste hovorili o tých gigantoch, ehm, nie preto, aby sme sa tu porovnávali s platformami, ktoré obsahujú osobné údaje, pretože to je sektorová téma. Máme tu algoritmus, kde e, sa to týka automatizovanej e, jazdy a potom tu máme algoritmus e, na využívanie molekúl a ich testovanie. Toto všetko sú rôzne oblasti, takže musíme sa zamerať na hodnotový reťazec, ale potrebujeme vytvoriť práve infraštruktúru a to robíme. Chceme to urobiť pre verejný e, sektor a postupne využívať e, tieto nástroje pre tých, ktorí už majú takéto e, zručnosti na priemyselnej úrovni, aby vedeli definovať aj ich vlastné algoritmy, o ktorých som pred chvíľou hovoril. Čiže to je taký celkový rámec, celková dynamika, ktorá musí umožniť Európe, aby bola lídrom v tejto priemyselnej oblasti, pretože je to nový boj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 ja som si pozorne vypočula vašu prezentáciu a hlavný problém ohľadom digitálneho sektora, že EÚ mm, teda nekonala tak, ako mala. Mali sme tu nesplnené veci, pokiaľ ide o GAFA a dane, ktoré majú platiť v Európe. Po neúspechu v Európe Francúzsko zaviedlo daň vo výške 3 obratu týchto firiem, ale aj napriek tomu platia oveľa nižšie Eh, dane ako eh, podniky eh, vo Francúzsku či v Európe. Dokonca 11 percentuálnych bodov menej, čiže čelíme takýmto nespravodlivým praktikám. Ďalej Donald Trump uvalil dane aj na francúzske produkty ako víno a síry potom to bolo posunuté, ale vnímam to ako veľký neúspech pre Francúzsko, ako aj pre Európu ak tu nebudeme eh, mať eh, dane eh, stanovené OECD, vieme, že tu máme napríklad Írsko, Dánsko, Švédsko, ktoré neumožnili vytvorenie takejto dane zdaňovania digitálnych gigantov. Takže chcem sa opýtať, myslíte si, že na úrovni EÚ je to možné a ako to chcete zaviesť. Ako je možné, že EÚ by mohla konať v prípade, ak USA stanovia colné poplatky na francúzske európske produkty? Ďakujem pekne za vašu otázku. Veci sú veľmi jasné. V súčasnosti diskutujeme na úrovni OECD ohľadom daní na úrovni 154 eh, krajín a ja to vnímam veľmi pozitívne, veci sa pohli, a takmer všetci súhlasíme, pokiaľ ide o európske krajiny, ale eh, máte pravdu, hovorili ste o USA, oni eh, sa k tejto dohode zatiaľ nepripojili v rámci OECD, takže diskutuje sa o veľmi dobrej dohode, ale samozrejme môže to vyústiť k tomu, že pôjde vyslovene o dobrovoľný akt a budeme tu mať daň a potom tu budeme mať takúto ďalšiu situáciu, ak teda nedôjde k dohode na úrovni OECD a ak sa dohodneme na úrovni 27 tak môžeme potom toto uplatňovať na úrovni únie, to je jasné. Ale opäť chceli by sme to rozšíriť, rozšíriť aj za naše hranice. Čiže ja prispievam k tejto diskusii a vzhľadom na to, že táto dynamika tu už bola nastolená, ja som pochopil, že citovali ste tu jeden štát, ktorý mi je srdcu blízky, má zdaniť na konci štvrť roka tieto veci. To je ten konečný dátum pre OECD. Ďakujem pekne. Pokračujeme pánom e, Marcelom Kolajom, ktorý je z výboru IMCO. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Commissioner. Uh... Pekne, pán predseda, ďakujem aj pán komisár za to, že ste prišli sem na toto vypočutie v takýto nabitý deň, keď ste vy dali tieto tri strategické papie, materiály. A pokiaľ ide o bielu knihu k umelej inteligencii, treba sa venovať eh, v kvalite údajov, pretože musia dodržiavať aj základné práva, ako aj súkromie a utajenosť údajov. A tu musím povedať, že to je vec, ktorú naša skupina veľmi víta. A v tomto zmysle by som sa chcel spýtať, či by ste zvážili technológie, ktoré opravujú obsah ako aplikáciu vysoké, vysokoriskantné aplikácie, aby sme sa vyhli e, nejakými takými filtrom ako rasizmus, gender alebo čokoľvek, čo by mohlo e, zo sebe niesť určitú druh diskriminácie koho, alebo čohokoľvek. Pokiaľ ide o digitálne stratégie, počas vášho vypočutia ako komisára ešte keď ste boli len kandidátom, ste sa jasne zaviazali k tomu, že nebudete spochybňovať obmedzenú alebo režim z obmedzenej zodpovednosti digitálnych platform. Ale teraz v tomto dokumente digitálnej stratégie vidíme, že voláte po posilnení zodpovednosti platform. Tak sa chcem spýtať, či dokážete vysvetliť, ako chcete zabezpečiť, aby vhodné eh, ochranné ustanovenia boli k dispozícii tak, aby sa zabránilo odstraňovaniu e, nežiadneho obsahu. Ďakujem pekne. Teraz pán komisár. Merci, monsieur Kolaja. Ďakujem pekne, pán Kolaja, za vašu otázku. Máme tu dve dôležité veci. V prvom rade E, monitorovanie obsahu na platformách. Máme tu teraz e, veľmi prísne pravidlá. Pracovali ste na tom e, aj vy. Ide o nenavistný obsah, teroristický obsah, všetko, čo sa týka detí, pedopornografie, fake news. Toto všetko je už zadefinované A niektoré platformy už teraz e, využívajú algoritmy umelej inteligencie, ktoré môžu byť e, kontrolované. Ale toto sa týka vyslovene niektorých e, kategórií, ktoré sú teda definované zákonom. Čiže Máme tu e, účinné nástroje. Pred e, pár rokmi sme si to nevedeli ani predstaviť, a pred 3-4 rokmi e, vôbec. Čiže nejde tu o celkové monitorovanie úplne celého obsahu, ide tu o špecifické kategórie, to opakujem. No a ďalej tu máme aj ďalšie opatrenia pomoci, ktoré sú oveľa účinnejšie, ako tomu bolo v minulosti. Ďalej povinnosti pre platformy, ktoré budú systémové, napríklad zodpovednosť, to je súčasť smernice e-commerce, ale nemôžeme čakať, nereagovať na eh, danú situáciu a práve preto otvárame eh, kolo konzultácií a uvidíme aj pri e-commerce, čo teda môžeme posilniť aj mm, na základe technologického vývoja. Časť toho som už opísal, možno aj niečo eh, ďalšie a zapojenie sa veľkých aktérov, aby to bolo naozaj e, povinnosťou a bolo to v prospech všetkých e, európskych občanov. Z ITRE. Nech sa páči, pán kolega z ITRE, ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem pekne, pán komisár. Všetko, čo ste povedali, je veľmi sľubné. A celkovo by som povedal, že tento prístup na báze rizik pre európskych občanov je veľmi dobrý a podporuje ich práva, aj keď sa snažíme získať líderstvo oblasti dát pre Európu. Tomu treba tlieskať, ale ja by som chcel zdôrazniť tému, ktorá je ne, treba zobrať do úvahy v digitálnej agende, ktorá absolútne chýba v dnešnej diskusii a to je naše prepojenie medzi Green Dealom a s digitálnou agendou. V Európe je to dôležité z dvoch aspektov. Je to samozrejme dôležité, aby digitálna agenda samotná ako získame údaje, ako rozvíjame eh, technológie, všetko to musí byť zelené. Ale zároveň to musí byť ale aj nástroj pre obmedzovanie emisí a posúvanie k trvalodržateľnému životu a vytváraniu aj eh, pracovných miest, aj zvýšeniu konkurencie schopnosti, takže toto všetko je takto prepojené. A ako vidíte, napríklad v umelá inteligencia v riadení elektri, elektriny, momentálne to majú malé stredné podniky ako alebo ako chcete zvýšiť ich účasť eh, v tomto, či sa budú štandardizovať údaje, zlepšujú sa interoperabilita, um, aby mohli byť aj malé stredné podniky efektívnejšie a podobne. Potom ďalšia otázka. 1,4 globálnych emisí pochádza z digitálneho sektora a sektor spotrebuje 7 globálnej elektriny a očakáva sa, že sa to zdvojnásobí do 2030. Isté existujú tu ďalšie oblasti otázky ako rôzne technológie, ako obmedziť e, zvyšovanie emisí, e, znižovať e, no, emisie datových centier a recyklácia a podobne. My máme šancu bojovať s týmto všetkým v Európe, čiže, čiže ako teda zabezpečíte to, že táto digitálna agenda a zelená kniha pôjdu ruka v ruke, tá zelená dmluva pôjdu ruka v ruke? Eh, ďakujem pekne za tieto dve dôležité otázky. Je to dôležitá téma. Údaje vyžadujú určitú energiu. Keď eh, si pozriete eh, deti, ktoré si vyberú, čo budú jesť niekde v jedálni a potom si to vymieňajú, alebo ak sú v nejakom fast foode, tak my e, tu teraz máme iba také jedno jedlo. E, jedno pre celú e, Európu. Je to ako taká jedna veľká jadrová elektráreň. A tá veľa konzumuje, potrebuje veľa energie, takže musíme urobiť veľký krok vpred. Máme tu teda platformy, platformy s priemyselnými údajmi a Vieme, že tie sa zdvojnásobujú každých 18 mesiacov, takže tak je to aj pri eh, mikroprocesoroch a eh, my to musíme eh, zohľadniť aj pri uchovávaní údajov, aj pri procesoch. Vieme to robiť, potrebujeme na to vôľu, budeme tu mať aj tento ekologický dohovor a myslím si, že je to výborná príležitosť e, v Európe, príležitosť pre všetkých. Hovorili ste o emisiách e, skleníkových e, plynov. Je to viac prostredníctvom využívania údajov ako z dopravy. Čiže áno, Nemôžeme mať zelenú dohodu bez technológií, ale nemôžeme mať vývoj technológií a údajov bez e, tohto ekologického dohovoru. A vždy to bude prepojené, čiže aj jednotlivé platformy toto musia e, zohľadniť e, aj v rámci našich investícií. Oni budú musieť poukázať, kam smerujú. Ďakujem pekne. Teraz ďalší poslanec z ITRE. Ďakujem pekne, pán Krastodemský. Ďakujem za slovo. Vieme, pán komisár, že doteraz išlo Išlo, išlo o to, že, že bol, neboli tu zatiaľ žiadne mechanizmy, ktoré by vyrovnávali príležitosti pre regióny. Ja hovorím o nejakých rozvojových procesoch, lebo tie tiež sa rozvíjajú rovnomerne v aby sa využila synergia Európskej únie. A preto je pre mňa dôležité v takýchto nových e, programoch, ako sa oblasti, ktoré sa vyvinujete, ako je 5G a e, um, malá inteligencia, tie tiež obsahujú aspekt e, súdržnosti aj podiel výskumníkov, ktorí tu pracujú aj v napríklad cezhraničnej spolupráci, keď chceme zabezpečiť aj geografickú rovnováhu, aby um, správa Technik Europe's Gap e, z digitálnej z monitorovacie z minulého roku hovorí, že medzi členskými štátmi sú obrovské rozdiely, pokiaľ ide o príprava do umelej inteligencie alebo pripravenosť do inteligencie alebo na túto inteligenciu. Tak chcel by som vedieť, že ako to komisia chce riešiť, či sa predpokladajú aj nejaké z e, mechanizmy spo, súdržnosti, poslali sme na mysli kohezné fondy, či by sme mohli nejako tiež e, prispieť e, e, v digitálnej revolúcii aj z týchto prostriedkov alebo z tejto koheznej politiky v súvislosti s tým, o čom hovoríme, pretože mne sa zdá, že aj tieto programy by mali obsahovať určitý spôsob alebo určitý aspekt kohezie súdržnosti. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem pekne, pán Kranovický, za vašu otázku. No a pokiaľ ide o moju odpoveď, e, môžem povedať, že tu otvárate e, ďalšie veci. Týka sa to mojej kolegyne, ktorá má na starosti e, súdržnosť. Ďalej sa to týka rozpočtu. Tomu sa môžem venovať. Aj keď ten plán, ktorý navrhujeme, je plánom, ktorý je podľa definície cez hraničný, týka sa to všetkých hodnotových reťazcov, týka sa to všetkých MSP a všetkých európskych podnikov. Práve preto som hovoril o tých výpočtoch, hovoril som o Euro HAPC, o univerzitných centrách v Európe, ktoré majú mať prístup k mm, HPC nie je to obmedzené iba na niektoré krajiny a práve preto je potrebné oprieť sa o takúto infraštruktúru, aby e, sme si to vedeli potom e, celé e, vystavať a nesmieme na nikoho zabudnúť. Aby to bola úspešná vec, ktorá sa bude týkať všetkých členských štátov. No a potom druhá vec, aj to som už eh, načrtol, mať hm, tu štruktúry, ktoré eh, budú eh, nápomocné pre každý hodnotový reťazec, pre všetky MSP v každej jednej krajine. Každá krajina bude mať k dispozícii takúto štruktúru, ktorá bude miestná, budú mať špecifické schopnosti a budú vedieť zhodnotiť e, tieto technológie, či už údaje, e, ktoré budeme mať, e, alebo algoritmy, ktoré vytvoríme. Čiže mať tú určitú záruku, aby sme mali prístup ku všetkým údajom, anonymným údajom, ktoré budú verejné. Bude to nastavené pre všetky startupy a MSP. IMCO. Ďakujem pekne, ECR, IMKO. Ďakujem pekne, pán komisár. V posledných mesiacoch pracovníci komisie hovorili o potrebe digitálnej revolúcie pre európskeho ekonomiku. A v tomto kontexte viackrát bolo zdôraznený, aká je dôležitá úloha európskych eh, firiem, ale zároveň si uvedomujem, že, malé, že je treba podporiť malé a stredné podniky, ktoré stoja, čelia obrovskej konkurencii s firiem z mimo EÚ. No ale keď eh, o tom hovoríme, tak vlastne to je len taká prázdna diskusia, lebo v tom, čo ste nespublikovali, je tam mnoho nápadov, ktoré nám majú pomôcť, že sa máme zmieriť s týmto problémom. Ďakujem. Ale čo s tými úžasnými projektami, ktoré už aj fungujú na spoločnom trhu? ale prinášajú určité účinky alebo efekty. Jedna vec nie je len podpora malých a stredných podnikov, ktoré chcú využívať nové technológie, ale zároveň aj pomáhať za digitalizácii verejného sektora a sú, stále máme problémy s bojovaním, so zneužívaním DPH a colných podvodov a podobne a ešte vlastne až po zelenú knihu. Takže keď naozaj by sme chceli podporiť digitalizáciu vo všetkých oblastiach a dali by sme možnosť e, inovácií lídrov na trhu, tak e, dá sa to možno využiť v Litve, e, Dánsku, či Rakúsku, či Polsku, tak určite nie sú pochybnosti o tom, že to prináša hodnotu, ktorá je dobrá pre všetkých. To je hodnota, ktorú teraz e, nevyužívame. Európske firmy chcú byť inovatívne. Nebolo by dobre využívať existujúcu platformu, ktoré už aj riešenie, ktoré tu už je a uplatniť to na spoločnom trhu. Čiže ako chcete vy využiť e, spoločný trh v novej digitálnej stratégii a či dáte šancu na to, aby vznikli v, Euró- v Európe noví šampióni v, Európskej v digitálnych technológiách? Euh. Je to veľmi obširná otázka. Pani Mazurek. Bude to e, revolúcia ja eh, by som skôr používal slovo evolúcia. Bude to taký vývoj, eh, podobne ako aj eh, ekologický dohovor. A bude sa to vyvíjať ďalších 25 rokov. Máme tu ľudskú stránku. Musíme si dopriať určitý čas na to, aby sme sa veci naučili. Avšak tie rozhodnutia tie musíme prijať už teraz a to predovšetkým pokiaľ ide o aplikácie, ktoré mm, prinesú aj eh, určité eh, následky. Takže pokiaľ ide o eh, verejné údaje, musíme to mať v prospech malých stredných podnikov v Európe. Ak ideme ďalej, kapacity, využívať tieto technológie a údaje, na to, aby eh, sme zlepšili verejné služby. Samozrejme, toto je veľmi dôležitý bod. A stretol som sa s mnohými ministrami členských štátov, eh, ktorí hovorili o tom, že eh, to budú využívať napríklad pri výbere daní. Ja to veľmi dobre poznám, bol som ministrom financí bojujeme proti daňovým podvodom a potrebujeme navýšiť rozpočty. Takže toto všetko je pravda a musíme chrániť aj osoby, môžeme tu mať sofistikovanejšie algoritmy, ktoré budú vedieť nájsť takýchto podvodníkov, čiže musíme zmodernizovať všetky tieto nástroje. Musíme zefektívniť naše verejné služby, toto je dôležitá oblasť. Nie je to všetko pokryté s eh, tryptosansu v tejto eh, prezentácii, ale eh, pokiaľ ide o samotnú organizáciu, je potrebné zahrnúť to, aby sme veci vylepšili, zmodernizovali ich a aby sme tu mali lepší rámec. Musíme vedieť inovovať a okrem toho poskytovať lepšie verejné služby pre našich spoluobčanov. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Breton, vy by ste chceli regulovať využívanie umelej inteligencie a chcete vytvoriť e, model, ktorý má skúmať aj tú určitú e, nebez, nebezpečenstvo alebo hrozbu. Ale neviem, či to je možné, keď tu hovoríme o autonómii a nezávislosti v súkromných firmy, ktoré by oni chcú mať. Čiže nie je celkom jasné, že aké metódy by ste chceli tomuto využiť, keďže ešte to vôbec nie je celé rozvinuté a potom je tu množstvo obáv, ktoré sa týkajú eh, rizika alebo nebezpečenstva, že keď umelá inteligencia sa bude využívať rozpoznávanie tvári v, verejnom, verejnej správe, tak bude zo sebou prinášať aj určité um, rizika, pretože dáta budú získavané, ktoré potom sa môžu dostať aj neželaným spôsobom. A čo chcete navrhnúť na to, aby sa používala um, umelá inteligencia, alebo sa obmedzilo používanie umelej inteligencia v, um, v, v zo strany zamestnávateľov alebo o zamestnancoch? pretože ako chcete zabezpečiť ochranu osobných údajov. Napríklad sú tu organizácie medzinárodného tu, cestovného ruchu. Milióny turistov prišli do Európy a oni priniesli eh, peniaze do Európy a tu cestovný ruch je jedným z najproduktívnejších eh, sektorov tu v Európe. A tu, treba, tu sa tvoria týmto alebo zabezpečuje veľké množstvo pracovných miest. A teraz je tu otázka, že má umelá inteligencia aj v pozitívny vplyv na cestovný ruch. A ako to chce komisia zohľadniť, keď sa bude presadzovať nezávislosť Ďakujem pekne. Pani Kontúra, vy ste hovorili o ľudských právach. Áno, presne tak. To sú tie hodnoty, ktoré e, si musíme overiť, e, že to všetko je kompatibilné s našimi algoritmami, ktoré tu máme, alebo ktoré sú k dispozícii v Európe a ktoré vynul niekto iný. Toto musíme overiť. Patrí to medzi tie témy, o ktorých som pred chvíľou hovoril overenie ex ante ako aj ex post. Čiže tá hodnota algoritmu musí súhlasiť s tou našou ďalej. Rozoznávanie tváre je to kontrolované. Sú tu e, výnimky v zmysle všetko e, toho, čo sa deje na letisku, biometria a tak ďalej. Čiže toto je pokryté GDPR. A dali sme si určitý čas, aby sme si overili, že to rozpoznávanie tváre prebehne tak, ako má, aby sme si nepodkopávali naše aky. Ďalej pracovné prostredie, tam to nie je povolené, to je jasné a sú výnimky, nejaká Ehm, bezpečná ehm, miestnosť, eh, ktorá je vo veľkom ehm, zabezpečená, čiže tam je to overenie, ktoré eh, funguje a je potrebné overiť, eh, overiť si, ako je to transponované. No a vy ste hovorili aj o dynamike tohto sektora. Hovorili ste o cestovnom ruchu, samozrejme, to je uh, podstatná vec. Týka sa to nových platform, ktoré sa tu objavujú. Máme tu nové princípy, umelá inteligencia, tieto algoritmy sú tu dôležité. Takže nemáme tu žiadne moratórium, dávame si na to čas, ale overujeme, či tieto veci, ktoré už existujú, máme nejako prispôsobiť. Merci, Pani Azovi Peletie, ďakujem pekne. Pán komisár, e, vaša stratégia hovorí o znovu nastolení dôvery nových technológií. Máte príliš veľkú e, dôveru. Kornej hovorí, že príliš veľa dôvery je nebezpečenstvom. Takže mal pravdu e, Dôvera je potrebná, ale nevylučuje kontrolu. Platformy musia rešpektovať právo, musia platiť dane z príjmov, nesmú zneužívať dominantnú pozíciu, nesmie tu byť dumping dumping, a takže máme tu určité práva a súkromia, ďalej je transparentnosť, etika, tá je v jadre nášho záujmu. Musíme zmeniť takúto vašu logiku, aké sú vaše záväzky, pokiaľ ide o ochranu údajov, údaje ako nové Eldorado. Ďalej, keď hovoríme o zdravotníctve, tie zdravotné údaje budú do tohto zahrnuté. Myslím si, e, že údaje pacientov e, by mali byť chránené. Tak ako povedala kolegyňa Elena Kontúra, e, rozoznávanie tváre je to používaná praktika, vyvíja sa a mimovládne organizácie na to poukazujú. Digitalizácia, áno, súhlasíme všetci, je to výborná príležitosť a vy ste sa pozreli na túto eh, víziu, ale pracovné právo tu neexistuje. Ľudia nechcú byť iba nejakými figurkami algoritmov. Pozrime sa na eh, vodičov eh, Uber, na pracovníkov Amazonu. Kladieme si všetci otázku, na úkor čoho? Práv, rovnosti, našich základných princípov, represie. Potrebujeme tu konkrétne a transparentné záruky pre Európanov. Ďakujem pekne, pán Breton. Ďakujem, pani Patie. Keď e, som počúval prvú časť vášho vystúpenia, e, kladol som si otázku, či ste tu boli prítomná vtedy, keď som sa stretol s riaditeľom jedného veľkého digitálneho podniku, lebo ja som mu hovoril to isté. Takmer doslova. Takže som trošku um, prekvapený Ehm, ja som hovoril totiž to, to isté, keď som sa s ním stretol. Hovoril som o dominantnej e, pozícii, o dopadoch na trh, ich zodpovednosti, sociálnej zodpovednosti ich podniku a že to, e, čo nie je vyslovene zakázané, nie je vyslovene povolené, že sú tu určité zodpovednosti, zodpovednosti e, spoločnosti a Áno, tým pádom e, súhlasím, e, budeme na tomto pracovať aj v nasledujúcich e, týždňoch aj v rámci Digital Service Act, ktorý bude odprezentovaný na konci tohto roka. Ja nechcem nejako nazývať tieto údaje, ale samozrejme máme tu zdravotníctvo, tam sú tieto údaje veľmi eh, citlivé, musia byť eh, chránené, všetko musí eh, byť veľmi presne zadefinované a s týmto teda môžem súhlasiť. No a algoritmy, ktoré pochádzajú z mimo EÚ, už na kolegiu sme o tom hovorili, je potrebné pozrieť sa na tieto údaje, ktoré obsahujú. Musíme vedieť, čo tam je aj pre zdravotníctvo, služby, ktoré sú ponúkané. Toto je veľmi komplikovaná vec. Musíme sa tomu venovať. A tie forsa, ja som o tom hovoril už od začiatku a je to všetko súčasť našej politiky. Teraz rýchlo prejdeme k ďalšiemu kolu otázok. Tentokrát budeme mať 10 rečníkov, každý má maximum minútu a nakoniec vyzvem pána komisára, aby v krátkosti reagoval 5 minút na tieto otázky. Začneme peňou pani Majdal. Ďakujem za slovo, pán komisár. Naozaj máme významný deň dnes, že ste medzi nami a je naozaj dobré byť súčasťou európskych inštitúcií a toto práve je ten deň, kedy cítim. Tie tri dokumenty, ktoré ste nám predniesli a ponúkli, naozaj ponúkajú veľmi dobrú perspektívu. A keď vychádzame z toho, čo bolo včera, čo je dnes a čo bude zajtra. Týkajú sa tém, na ktorý, alebo tém, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov a zameriavajú sa aj na budúcnosť, na 5, 10, 20, aj viac rokov dopredu. Ide o to, aby naše ekonomiky prinášali ešte viac pridanej hodnoty, aby sme mali naozaj dobré technické riešenia, technologicky veľmi vyspelé. A blahoželám vám ku tomuto ambicioznému plánu, ktorý komisia predkladá predovšetkým v súvislosti s dátami. Jedna konkrétna otázka. A to je data sharing, zdieľanie dát budúca legislatíva má byť pripravená do konca roka. Hej? Uvítali by sme k tomu ešte viac informácií a na záver ešte dovolte toto. Ide o to, aby tie dokumenty boli plnokrvné. Aby proste všetci tí, ktorí sú zainteresovaní, boli do toho skutočne zainteresovaní. Čiže aj členské štáty. Ďakujem. Slovo má pani Kutažar. Ďakujem pekne. E, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Európa má výborný jedinečný model sociálnej trhovej ekonomiky. Sme na to hrdí a to umožňuje našej ekonomike a vôbec Únii rásť veľmi efektívne. Dôležitá je ale ekonomická konkurenciaschopnosť a udržiavanie a zachovávanie práv našich občanov. Hovoríme o sociálne orientovanej trhovej ekonomike, ktorú tu máme. Ale Hovorí sa, že e, sa tu hodnotí napríklad ako rozhodcovský systém e, umelej inteligencie, ale tí hodnotiteľia nie sú tí, ktorí vyťazia. Potrebujeme samozrejme kvalitné normy a pokiaľ ide o umelú inteligenciu a stratégiu do nastávajúcich mesiacov a rokov, musíme analyzovať aj návrhy komisie a to veľmi podrobne. Naša politická rodina bude k tomuto pristupovať veľmi opatrne z hľadiska sociálneho. Treba v prvom rade brať do úvahy aj práva, aj z hľadiska genderového a aj z hľadiska našich hodnot. Ďakujeme. Slovo má pán Botoš. Ďakujem za slovo, pán komisár, že ste prišli medzi nás na toto spoločné zasadnutie výberov. Budem sa zameriavať priamo na obchod a vidím, že sa snažíte tiež vylepšiť tento aspekt. Vieme, že je potrebné aj používať patričnú legislatívu a pokiaľ je o digitálny trh, tam to nie je všetko až také jednoznačné a jasné. Spomínali ste to tiež vo svojom prejave. Chcem poukázať hlavne na tie bezpečnostné pravidlá a predpisy, ktoré existujú v rámci Európskej únie. A vieme, že napríklad niečo sa objedná online, ale pritom je to vyrobené v tretej krajine. A samozrejme dôležité je, že na oboch stranách vidíme prejavy dobrej vôle, ale nie je to z hľadiska regulácie ešte celkom jasné. Odsuniem iniciatívu z hľadiska digitálneho trhu, Mali by sme mať určitý mechanizmus v súvislosti so zodpovednosťou v súvislosti s produktami, ktoré prichádzajú ako výrobky z tretich krajín. A ako skoro e, predpokladáte, že takýto e, dokument by sa mohol implementovať? Pán predseda vyzýva rečníkov, aby dodržiavali rečnícky čas. Slova pán Pablo Arias. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán komisár, pokiaľ je o šport, tak Samozrejme, športovec má svoju konkurenčnú výhodu. A v digitálnej sfére je to proste iné. Ázia, Spojené štáty, Európa. Také poradie z hľadiska toho e, vývoja a priory. A dôležité je dosiahnuť patričnú transparentnosť dát v súvislosti s, uži- e, s užívateľmi. Ale e, Európa zatiaľ z hľadiska konkurencie schopnosti eh, nie je na tom celkom dobre a práve tu potrebujeme inovovať aj v rámci umelej inteligencie. Treba prísť inovatívnymi eh, metódami hlavne pre malé a stredné podniky. Pán komisár, pokiaľ ide o hodnoty a zásady, ktoré obhajujeme, Chceme mať takú Európsku úniu, ktorá bude dostatočne konkurencieschopná, transparentná a na prospech svojich občanov. Ďakujem pekne. Slovo má pán jean Lacapelle. Nie je prítomný. Ďalej pani Kim Bans Parendák za zelených. Ďakujem. Biela kniha o umelej inteligencii poskytuje priestor pre diskusie a Určite oceňujeme aj to, že sa venujú otázkam vysokorizikových aplikácií. E, ale sú to samozrejme aj tie e, otázky, ktoré sa týkajú nerizikových aplikácií. A ktorá z nasledujúcich možností je tá priechodná. Súčasná legislatíva dostatočne chráni spotrebiteľom spotrebiteľov po B dostatočne teda treba chrániť, respektíve treba posilniť tú ochranu. To je tá druhá možnosť. Ale vieme, že pokiaľ ide o produkty, ktoré púšťame na trh, e, tak by e, to nemalo byť nejak príliš tolerované z hľadiska inteligent, umelej inteligencie. Ďalší rečník, pán Ďakujem. ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu a digitálny sektor ešte plne nevyužíva svoj potenciál. Sme aktívni, ale máme tu americké podniky, Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA. Toto všetko sú americké podniky. Teraz tu máme aj čínsky priemysel, ktorý tu má 5G v EÚ a je to prepojené aj s kybernetickou bezpečnosťou. Takže máme tu zahraničné podniky, ktoré dominujú európskemu trhu a my e, sme teda oslabení. Musíme si klásť otázku, prečo nemáme svojich vlastných digitálnych šampiónov. V 70. rokoch Airbus bol vytvorený, aby konkuroval e, takým podnikom ako Boeing. Teraz je najväčším európskym výrobcom a je to Európan. Takže nesmieme e, tu mať takéto zahraničné podniky, potrebujeme vlastné európske Silicon Valley a potrebujeme tu mať e, veľkú ekonomickú spoluprácu. Na to čakáme, e, aby e, sme. Ešte jedna otázka. Aké opatrenia teda chcete, aby sme tu mali takýto európsky šampiónov? Ďakujem pekne, pani Leto Markeš. Eh, Ďakujem za slovo. Pán komisár, skutočne ste nám prezentovali veľmi zaujímavé dokumenty a poukazujete na významné aspekty, hlavne v súvislosti so stratégiou umelej inteligencii, alebo pre umelú inteligenciu. Ako to chcete rozbehnúť do praxe, predovšetkým z hľadiska verejných služieb? A či toto je proste spôsob, ako uľahčiť pre občanov prijať túto zmenu digitálnu transformáciu. Otázka. Keď vlastne ide o filtrovanie údajov zo súkromnej sféry, aká, aký je váš prístup k tomuto z poskytovania verejných služieb? Že, mám ešte 10 sekúnd, ak dovolíte, tak e, druhá otázka. Nemusíte odpovedať hneď, ale myslíte si, že stratégia súhlasu ktorá by mala byť automatická pre spotrebiteľov, e, ktorí e, používajú online platformy, tie, ktoré sú monopolom, či by sa tiež nemali preskúmať. Ďakujeme. Vážený pán komisár, hovorí ďalší, ďalšia rečnička. Týka sa to digitálnej politiky na nastávajúcich 5 rokov. Ide o konsolidáciu európskeho dátového priestoru a budeme potrebovať investovať do tejto sféry. Moja otázka, veľmi konkrétna otázka je, už máme e, cloudové kapacity, súkromné aj verejné a sú povedzme prepojené asi. Ale nemáme ešte konkurencie schopný európsky cloud. A v tomto prípade bude komisia schopná urýchliť e, poskytnutie takýchto cloudových služieb, o ktoré zatiaľ nemáme. Predpokladá sa, že až v druhom štvrt roku, roku 2022 by malo niečo takého vzniknúť. Mm, takže ako na to nazerá komisia? Je tu rozdiel medzi úspechom a neúspechom nastavujúcich 5 rokoch. Takže ako na toto pozeráte? Ďakujem pani Stegrud má slovo. E, ďakujem pekne, pán komisár, za prezentáciu vašich zaujímavých e, myšlienok. Zatiaľ sme ešte na mikroúrovni a hovoríme o právne záväznej legislatíve. Komisia, ako sa zdá, e, veľmi dobre chápe veľmi prísnu legislatívu ohľadne ochrany údajov, ale určite treba zachovať vysoký vysokú mieru úrovne, vysoký štandard, ale ide o to, aby nebolo príliš mnoho administratívy a regulácií namiesto podpory inovácií. A to je potrebné. Ide o to, aby sme obstali v svetovej konkurencii a vieme totiž, že americký prístup bol zatiaľ veľmi úspešný. Medzi stovkou e, najvyspalejších technických e, firiem, iba 12 má svoje ústredie v Európe, teda v EÚ. asi by sme sa mali poučiť viac od tých, ktorí sú najúspešnejší. Ďakujem slovo pani Klaudia Gamon. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem, pán komisár, že ste nám predniesli svoje iniciatívy. A som rada, že ste hovorili aj o e, bezpečnosti na webe. A všimla som si že z hľadiska bezpečnosti ešte stále, podľa mňa, kyberbezpečnosť nie je dostatečne zaistená, keď to berieme holisticky. A jeden, jedna z tém, ktoré otvára, sú otvorené vo výbore ITRE, je vlastne kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť. Ako nazeráte na toto? Je to možné zaradiť do tej novej stratégie? Myslíte si, že to centrum kompetencie je práve to vhodné, ten dobrý prostriedok? Zdá sa to asi dosť ťažké poukázať na to, ale z hľadiska rámca a vývoja, ako plánujete postupovať v tomto, hlavne pokiaľ ide o revíziu nariadenia NAS. 5 minút. Pán komisár, máte iba 5 minút na to, aby ste zodpovedali na to množstvo otázok. A tak vy ste veľmi štedri. Ja som e, tu mal pred chvíľou iba 2 minúty, teraz mám až 5, e, ale dobre, no, padlo tu viac otázok. Všimol som si. V prvom rade Vrátim sa k jednej podstatnej veci, veci e, riadenia a zdieľania údajov. Máme tu množstvo údajov, ktoré sa tu ešte objavia. A prvá vec je takéto e, riadenie, aby toto všetko e, prebehlo horizontálne pri e, využívaní údajov. Interoperabilita, to je to správne slovo, používanie, zdieľanie, anonymizácia, opätovné eh, použitie a, a tou myšlienkou je horizontálne eh, využitie na európskej úrovni. A potom tu máme ešte sektoriálne špecifika eh, Data Common Spaces a toto všetko musíme vytvoriť. Každý bude mať svoju vlastnú dynamiku a potom v roku 2021 Data Act používanie údajov medzi e, verejnými orgánmi a podnikmi. Môže to ísť oboma smermi a to bude súčasťou Data Act. Časový harmonogram je veľmi jasný. Vieme, kam smerujeme. Viacerí ste hovorili o aspekte e, riadenia. E, takže často sa pýtate na sociálnu stránku na rodovú rovnosť. Toto všetko sú základné otázky. A vieme ich e, jednoducho spracovať, e, keď e, všetci tieto veci vnímame rovnako. Čiže už na začiatku tohto reťazca pri všetkých algoritmoch, ktoré sa tohto dotknú. Ďalej spotrebiteľ, ochrana spotrebiteľa, už teraz existujú určité pravidlá, zaintegrujeme ich tam, zmodernizujeme ich prostredníctvom týchto algoritmov dnes, viete, keď um, tu máte dovoz nejakých hračiek, bábiky, tak to všetko spada pod určité pravidla a tak to bude aj pri algoritme prejde certifikáciou, keď ho tu dovezieme do únie a ešte zhodnotíme, ako toto všetko môžeme prispôsobiť, či eh, to je možné. Niekto sa pýtal na transparentnosť, eh, otázka USA, Čína. Opakujem, tá stratégia údajov musíme vyriešiť všetky dôsledky ktoré tu vznikli, používanie osobných údajov, ktoré viedli k vytváraniu takýchto gigantov, ale iba pokiaľ ide o osobné údaje. A mnohí by chceli využiť e, takúto situáciu, e, leadership e, v rámci monopolu aj pri priemyselných údajoch v tej industriálnej sfére, ale to je úplne iný svet. Napríklad v Minulý e, týždeň e, sme hovorili s e, riaditeľom no, veľkého podniku. Ja veľmi dobre mm, poznám európske podniky. Tam máme stovky inžinierov a to sú kvalitní ľudia a je potrebné, aby e, to bolo našou výhodou. Už teraz máme veľmi e, veľké digitálne spoločnosti v Európe, ja ich poznám a musíme im dať možnosť e, postupovať vpred a musia tu mať aj potrebné kapacity. Ďalej sa tu hovorilo o 5G, Kybernetická bezpečnosť, to je základná vec, ďalej Digital Europe a Horizont, to sú naše programy, ďalej regulácia, inovácia. Nie, nekopírujeme tu Američanov, máme tu kontrakt s NARPou, 10 miliard dolárov. Oni veľmi dobre vedia, za čo bojujú, pretože v nasledujúcich 10 rokoch tu budeme mať kapacity poskytovať um, priemyselným platformám. My to budeme mať už o 2 roky. A viete, prebieha tu množstvo bojov aj medzi nimi. A my sme si eh, tohto vedomí v komisii a chcem, aby ste to vnímali podobne aj vy, aby sme tu mali spoločné posolstvo, ktoré je reálne, aby to bolo optimistické, ak sa do toho pustíme aj vy, aj my aby to nebolo naivné, keď počujeme slova ako Európa prehrala tento boj, nie práve naopak. Budeme tu mať reguláciu, a budeme sa snažiť vytvoriť ten najlepší rámec, ale opakujem, je potrebné, aby sme spolupracovali a každý sa k tomu mohol vyjadriť. Um, can... Ďakujem pekne, pán komisár. Môžeme trošku preťahnuť na, 6, e, na 6 hodinu, ale to len a ďakujem aj tlmočníkom za to, ale iba vtedy, keď sa ďalší e, budú hovoriť len po jednej minúte, tak prosím, pani Penková má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za prezentáciu digitálnej agendy. Myslím si, že všetci súhlasíme s prínosmi nových technológií, ale ako ste povedali, musíme e, v tomto digi- tejto digitálnej budúcnosti musíme zabezpečiť bezpečnosť. A sú tu určité spoločné e, spoloč, zodpovednosti, ako napríklad cloud, a ako chcete spoločne s ostatnými komisármi navrhujete e, pre novú politiku, ktorú chcete oznámiť. Tiež vieme, že komisia už aj vyjadrila, ako aj spomínali kolegovia, že chcú obnoviť smernicu NAS a otázka je, ako chcete riešiť otázku harmonizácie, pokiaľ ide o povinnosti pre národných, národné kompetentné orgány a pre operátorov základných služieb Ďakujem teraz pani Klúny, ďakujem pekne, ďakujem aj vám, pán komisár, že ste prišli sem. Teší ma, že chcete zabezpečiť prístup k anonymizovaným dátam. To je dôležité. Tiež ste hovorili o posilnení posilnení posilnení využívania práva a využívanie e, dátových priestorov aj v vašom financovaní a tiež ste zúraznili, že je dôležité mať zabezpečený dostatok financií. Ako tieto platformy vyzerajú? Kto bude administrovať, správovať ten priestor? Kto bude zabezpečiť to, že budú, budú data lokalizované? A tiež to za? práva na ochranu spotrebiteľov. My, sme už, my už v tomto máme množstvo rôznej legislatívy, vrátanie GDPR, tak neviem, či nepostačujú na to ochranu spotrebiteľa. A jej predsednička van von der Leyen povedala, že sa na čo tomto bude diať. Tak čo vy na to? Ďakujem teraz pán my. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem za prezentáciu. Chcem sa vyjadriť iba k jednému presnému bodu. Povedali ste, že máme byť optimistickí, ale Európa neprehrala tento boj, ale aj napriek tomu naši občania majú pocit, že budúcnosť sa vytvára mimo Európy. Takže my eh, píšeme eh, takúto eh, históriu skôr globalizácie, no ak 5G, viackrát ste povedali, 5G to nie je rýchlejšie, 4G je to niečo úplne nové, má to inú štruktúru. Čiže ako môžeme vytvoriť európskych šampiónov v oblasti 5G, čo musíme nejako prekomponovať v rámci hospodárskej súťaže, aby sme boli aj naďalej otvorení aby sme eh, poskytovali našim spotrebiteľom to najlepšie, aby sme si eh, zabezpečili našu suverenitu. Týka sa to množstva eh, podnikov, takže chcem si vypočuť váš názor. Ďakujem pekne. Ďakujem. Astovaglieri. Commissario, ma il fatto che abbiamo a disposizione delle nuove tecnologie che consentano di raccogliere Pán komisár, sú tu nové technológie, ktoré sú nám k dispozícii a prakticky každý občan je, zároveň predstavuje príležitosť, ale zároveň aj môže dojsť k eh, zneužívaniu. Takže mali by sme o tom pouvažovať, aké sú rizika využívať údajov o našich občanov, ak sa budeme eh, spoliehať na nástroje, ktoré budú pochádzať z mimo Európy a vyjadrili ste podporu našim technologickým firmám, aby Európa bola v pozícii ne, byť nezávislou z technologických e, hľadiska. To je veľká výzva a malé stredné podniky by tu mohli dať dôležitú úlohu práve vo vývore ITRE. Sme včera si sme uviedli, že SM, malé, MSP mali problémy dostať sa k eurofondom. Čo chce robiť komisia pre zabezpečenie čenie peňazí pre MSP, tak by mohli sa tiež venovať aj výskumu a vývoju. Ďakujem teraz pán Buselanger. Ďakujem pekne pán predseda. Pán komisár, ja by som nechcel by hovoriť, že dáta sú novou ropou, ale mám aj dve otázky, ktoré sa týkajú malých stredných podnikov. Čiže keď to považujem, Keď ja som začínal, ja vedel, vedel som, že príde GDPR, ale nevedel som, ako e, mám zabezpečiť e, si GDPR tak, aby som nemusel platiť e, drahých právnikov na to, aby som mohol dodržiavať GDPR. A druhá otázka je možno provokatívnejšia. Prečo ste sa rozhodli pre zvrchovanosť nad, eh, nad e, konkurencieschopnosťou? Pretože ja, z môjho pohľadu, keď ja chcem regulovať nejaký trh a chcem, aby bolo otvorený, aby tam bol dostatok hráčov a mám dobrú službu. Ale prečo chceme budovať nejakú alternatívnu, federatívnu infraštruktúru z pohľadu štátu? Ďakujem teraz pani Maldonado López. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám jednu otázku. Ku začiatku, na začiatku ste hovorili o platformách na vnútornom trhu dokumentoch, ktoré sme videli, čo, tie, čo sa týkajú digitálnej stránky, ukaz, jasné, že mnoho z produktov, ktoré prichádzajú na vnútorný trh, sú falšované, pašované a chceme chrániť náš trh. Tak čo môžeme urobiť eh, na digitálnom trhu? buď sú to falzifikované, alebo nejako nedodržiavajú naše normy. A ako dokážete v praxi, že budú na nich platiť aj pre, pre princípy vnútorného trhu aj online. Ďakujem pekne, pán Bombách. No, oui. Bonjour, monsieur Breton. Dobrý deň, pán Breton. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. Bolo to zaujímavé. Hovorili ste o tom, eh, že digitálny svet je dôležitý. Úloha údajov taktiež, takže sú tu otázky spoločné s infraštruktúrou, technológiami, suverenitou nad údajmi a chrániť nás pred možnou destabilizáciou alebo pred nejakým vydieraním zvonku. Ale dnes tomu tak zatiaľ nie je. Napríklad podmorské káble z Anglicka do USA, veď už Snowden o tom hovoril, takže ja sa chcem opýtať, či máte nejakú špecifickú e, stratégiu e, takýchto podmorských e, káblov internetových ďalej Alcatel Submarine Network alebo Nokia, ako ich chrániť pred predátormi, ktorí pochádzajú mimo európskych krajín, pretože potrebujeme tu takúto ochranu. Ďakujem pán Flego. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V novom návrhu rozpočtu vidíme, že program Digitálna Európa má mať asi o 6 menej. No a predsa Nová Európska únia má ako prioritu E, pripraviť sa na novú digitálnu éru a ťažko sa bude takto konkurovať e, k tými veľkými digitálnymi firmami. Na druhej strane Európa dnes má veľký potenciál rozvoju umelej inteligencie. Sme jedným z lídrom, e, lídrov umelej inteligencie a robotov, čiže mám otázku, čiže na jednej strane máme menej peňazí k dispozícii a čo teda Európska komisia plánuje spraviť? alebo ako chce vybudovať eh, právny rámec pre rozvoj umelej inteligencie, ktoré by obsahovali tri prvky. Zodpovednosť etickú, morálnu a ako technickú vynimočnosť. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Tún. Ďakujem pekne. prichádzame k záveru, tak ja by som chcela využiť príležitosť a povedať vám, že vaše skúsenosti, vedomosti a, a v vášeň pre spoločný trh je pre nás e, neoceniteľná a pokiaľ ide o dokument e, o umelej inteligencii, to ukazuje, že v najbližších rokoch budeme spolupracovať veľmi dobre, ale v tom oznámení, pokiaľ ide o tvorbu európskeho digitálnej budúcnosti, je dôležitý, chyba dôležitý prvok, a tu myslím geoblokovanie. A ja sa pýtam, že či to znamená, že komisia nechce navrhnúť e, návrh e, preskúmania tohto nariadenia a ak, ak je to tak, tak ma to trápi. A či táto komisia chce sa venovať tejto téme a prísť do parlamentu s e, vecami do 23. marca, lebo viete, že existujúce nariadenie nepomáha spotrebiteľom k prístupe k digitálnemu obsahu a ja by som sa chcela uistiť, že naozaj chcete situáciu meniť ako urgentnú záležitosť. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán Tošenovský. Dobrý deň, pán komisár. Naša politická skupina tradične podporuje spolu silný jednotný trh bez vnútorných prekážok, ale súčasne väčšiu otvorenosť v medzinárodnom obchode. Stratégia pre dáta hovoria o tom, že v jednotnom európskom datovom priestore bude uložené a spracované viac údajov, ale ne, touto prísnou lokalizáciou vlastných dát si nepripravujeme problém v medzinárodnom meritku? Ako budete hľadať rovnováhu regulovanom alebo uzavretom a otvorenom prístupe v digitálnom obchode a v tokoch údajov medzi EÚ a zbytkom sveta. Ďakujem. Ďakujem. Monsieur Breton, vous avez 5 minutes pour répondre et aussi pour vos remarques concluantes. Merci. 5 minutes pour, les, pour les deux. Takže mám 5 eh, minút na to, aby som sa vyjadril. Ďakujem pekne. Takže e, v prvom rade e, sa chcem poďakovať. Mali sme tu veľmi bohatú diskusiu a ešte sa k vám vrátim e, buď individuálne alebo v jednotlivých politických skupinách, pretože rád si to s vami prediskutujem. Veľmi rád som tu prišiel aj dnes, aby sme si priblížili závery tejto práce. Len veľmi stručne TG Connect máme 9 e, oblastí e, spoločnej práce aj FISMA. A už teraz e, vytvárame takýto hodnotový reťazec pre financie, ďalej tu máme blockchain, máme tu umelú inteligenciu, kryptovanie údajov a tak ďalej. Financie sú veľmi dôležité aj pri kvantových simuláciách, čiže tomuto sa venujeme. Ďalej, geoblokácia. Pani Tun, ja viem, že vám je táto téma veľmi blízka. Môžem vás ubezpečiť. Aj u mňa je to otázka priorít a zaviazal som sa venovať tejto téme prioritne. Budeme sa k tomu vyjadrovať. Nezmenil som názor. Ešte pokiaľ ide o vysoko rizikové aplikácie, tam musíme upresniť kritéria, ale na to slúžia aj konzultácie. Musí eh, z toho eh, vystať jasná definícia a rizika, čiže interakcia tu je potrebná. Pred chvíľou eh, som hovorila o hračkách pre deti. Je to vysokoriziková kategória, myslím si, že áno. Takže máme tu pravidlá, pokiaľ ide o bezpečnosť a je potrebné na tomto stavať, rozšíriť ich. Ďalej autonómia, stratégia sieti, ja tu nebudem citovať eh, žiadne podniky pred niekoľkými desiatkami eh, rokov. Ja som predsedal veľkej telekomunikačnej eh, skupine a v tom čase mi každý hovoril, že musíme predať káble, podnorské káble. Ja som to zamietol. Hovoril som, že ide o strategickú aktivitu pre Európu. A dnes tu máme takéto výkonné flotily v Európe, takže um, veľmi dobre viem, o čom hovorím. Ďalej, data centra, áno, tie um, veľké údaje v Európe by mali byť uchovávané prostredníctvom tejto stratégie, ale nie sme tu izolovaní. Máme aj dohodu s našimi partnermi v rámci VTO, ale musíme si nadefinovať aj svoje vlastné pravidlá aj spolu s vami. Nejde tu o žiadny protekcionizmus, ide tu o to, aby sme si povedali, že existujú tu sektory, a aplikácie, ktoré, sú, ktoré predstavujú určité riziko. Čiže Mm, ak tu budeme mať e, dodávateľov, e, ktorí e, zahrňajú určité riziko, tak sa musíme vedieť nejako chrániť. Taktiež využívanie na našom území. Máme tu regulačné orgány, tak ako to je pri telekomunikáciách, tak, tak to bude aj pri priemyselnej časti. No a samozrejme je potrebné mať tú pravidlá, pokiaľ ide o hospodárskú e, súťaž, to má na starosti pani Vestager. Ona sa venuje práve tomuto rámcu, e, zohľadňuje e, celkový vývoj v digitálnom svete. O tom sme hovorili, mnoho otázok o malých stredných podnikoch, k tomu som sa vyjadril. Je jasné, že toto všetko, čo robíme, musí ísť v prospech MSP predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu štruktúry riadenia. No a na záver e, legitimné otázky o e, nelegálnych e, produktoch. Máme tu platformy, ktoré predávajú takéto falšované produkty, takže tam musíme zakročiť. To je tá regulácia ex ante. Ja som to hovoril, zneužívanie trhu, to mám na starosti, je to moja zodpovednosť, takže chcem na tom pracovať. Páni predsednička, pán predseda, toto sú moje závery a odpovede. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem aj za potles kolegom. Dnes ste prezentovali jedny z dvoch hlavných priorít pre túto legislatívne obdobie, digitálny masterplán. Naozaj sú to dve hlavné priority spolu s Green Dealom, Musíme zabezpečiť, aby Európa bola lídrom technologickej revolúcie. A dôležité je po tomto oznámení spolupracovať. Parlament a jej komisia a členské štáty musia spolupracovať, aby vytvorili také prostredie, v ktorom môže biznis e, sa dariť a aj v medzinárodnej konkurencii, teda svetovej konkurencii. A som si istý, že sa nám spoločne podarí um, pretlačiť tú zmenu a minimalizovať rizika. Ďakujem pekne.